oslobodení od všetkých obvinení, ktoré sa týkajú ohovárania Holandska. E, sloboda slova bola v Holandsku zachovaná. A teraz začneme s hlasovaním. Ako viete, máme veľmi dlhý program. Máme tu ešte písomné vyhlásenie v prvom rade, ktoré sa týkalo aj podpisu. Ide o vyhlásenie 14 z roku 2011 predložené Konstantinom Paupakisom, Richard Hovid, Adam Koša, Eva Lichtenberger, Cecilia Wikström o dobrovoľnom systéme označovania brejlovom písme na baleniach priemyselných produktoch, výrobkov. Podpísalo ho viac ako polovica parlament, eh, poslancov parlamentu a v súlade s pravidlom 123 rokovacieho poriadku sa odovzdá adresátom a zverejní v textoch prijatých na toto zasadnutí a mená signatárov budú zverejnené v zápisnici. A myslím, že pán Popakis by sa chcel stručne vyjadriť. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať